Il faut que ça s'arrête. No human rights! Free! يتفكك تحت ثقل الإبادة. Tenemos que tener libertad. Боролись, боро, борюсь за свою свободу. The fear of the power of the white man svojim revolučným pohybom otvorilo na... Es que todo momento histórico para Europa. Que fueron los primeros que lucharon por la libertad. Su journal, dont les journalistes sont tués. This has happened in my own country. Devletin varlığı ve bağımsızlığı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 Ďakujem pekne. Je mi potešením, že môžem privítať Jere Wilhelm, Juhe Wilhelm, ktorá je dcerou profesora Ilhama Tohty, ktorá sem dnes prišla, aby zastúpila svojho otca v rámci udelovania ceny, Sacharovej ceny za eh, slobodu myslenia v roku 2019. Chcel by som pozdraviť všetkých finalistov eh, Sacharovej ceny ktorí boli tento rok v rámci teda navrhnutí na e, túto Sacharovú cenu a ktorí sú teraz viacerí z nich e, na galeriách. Takisto sú tu zastúpení Brazílčania, pokiaľ ide o obranu, e, ochranu životného prostredia, takisto Amazónie, čiže brazilská skupina kandidátov Monika Beničo, ktorá zastupuje Mariela Franka, ktorý bol e, zabitý v marci 2018. Claudeli Silva dos Santos, Pacon Metuchtire, ktorá zastupuje e, svojho starého otca Vapora Oniho, A pokiaľ ide o Restorers, máme tu skupinu mladých študentiek z Kene, ktoré sa rozhodli využiť moderné technológie, aby zabezpečili emancipáciu žien a aby bojovali proti zahaveniu ženských pohľavných orgánov alebo ženskej obriezke. Stázi Ohino, stincia Odieno, Purity Ouma, Lagrin Oniango, v mene Európskeho parlamentu sa vám chcem eh, poďakovať za to, že ste tu dnes s nami a gratulujeme vám k vašej odvahe a k tomu silnému angažovaniu sa samozrejme budeme naďalej sledovať eh, vaše aktivity. Skôr ako budeme pokračovať, eh, chcel by som vás poprosiť, aby ste zliadli krátke video o laureátovi tohto ročnej Sacharovej ceny, profesorovi Ilhamovi Tohtimu.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 Signore e signori, care colleghe. Dámy a páni, drahé kolegyne, kolegovia, dnes udelíme Sacharovú cenu e, za slobodu myslenia profesorovi Ilhamovi Tochtimu, ktorý tu dnes s nami nemôže byť, pretože je vo väzbe. Je väznený od roku 2014. Jeho boj, e, za ktorý teraz platí drahú cenu, musí byť pre nás e, zdrojom inšpirácie. Vyjadrujem moje úprimné poďakovanie jeho cére, slečne Juher Ilham, ktorá mala tú odvahu a prišla sem a ho zastúpiť a tu v samotnom srdci európskej demokracie, kde môžeme počúvať, ale teda počúvať a načúvať hlasu tých, ktorí nemôžu vyjadriť svoje názory vo svojich krajinách. Prostredníctvom udelenia Sacharovej ceny tento parlament sa stáva oznamovateľom a hlásateľom myšlienok, slobody prejavu, slobody myslenia, ktoré je pre mnohých nemysliteľné. Ja som osobitne hrdý, že môžem odovzdať e, túto cenu profesorovi Ilhamovi. Jeho boj dáva do svetla hodnoty dialogu, vzájomného pochopenia, moderácie, takisto zmierenia a kultúrnej rozmanitosti. A sú to presne tieto hodnoty, e, ktoré sú centre európskeho projektu. Ilham Tohty je profesorom ekonómie, ale je takisto hlasom, ktorý všetkých vyzýva k zmiereniu. Angažuje sa e, v oblasti obhajoby a ochrany práv ujgurskej menšiny v Číne e, s nádejou, že zlepší ich e, podmienky života. Ujguri sú neustále obeťami prenasledovania akéhokoľvek typu, či už fyzického, kultúrneho, náboženského, ekonomického alebo politického od apríla 2017 viac ako milióno nevinných Ujgurov bolo svojvoľne väznených a umiestnených do väzenských táborov, v rámci ktorých sú donútení vzdať sa svojej etnickej identity a takisto svojho náboženského presvedčenia. Každopádne, e, toto, sú, toto je skvelé etnikum, skvelý národ, ktoré má skutočne hlbokú identitu a ktorá má za sebou viac ako tisícročia e, histórie, v rámci ktorého vyvinula kultúru, ktorá si zasluhuje byť zachovaná. Ilham Tohty prostredníctvom e, svojich aktivít e, dokázal dať tejto skupine, tejto populácii hlas. Napriek tomu, že je teraz vo vezení, jeho hlas dnes zaznie aj prostredníctvom jeho, alebo zaznieva prostredníctvom jeho céry, ako aj mnohých ďalších Ujgurov už viac ako 20 rokov neúnavne pracuje na smerom k podpore dialógu a vzájomného pochopenia medzi Ujgurmi a ostatnými čínskymi občanmi. Každopádne aj napriek tomuto bol obvinený na doživotie e, a obvinený teraz zo separatizmu. Európsky parlament požaduje jeho okamžite a bezpodmienečné prepustenie. La sua jeho boj a všetko to utrpenie, e, ktorým si prešiel, nám pripomínajú, že musíme bojovať za slobodu myslenia. Je to základná sloboda, ktorá často, pri ktorej boji často prichádzajú ľudia aj o život. Každopádne chcem pripomenúť e, si spolu s vami e, víťazov a predchádzajúcich Sacharových cien, ktorí sú aktuálne vo väzení a sú prenasledovaní za to, že obhajovali ľudské práva a základné slobody a dokonca aj z jednoduchého skutočnosti alebo z dôvod jednoduchej skutočnosti, že boli e, laureátmi Sacharovej ceny. A síce Nastrin Sotodue, Raif Badavi, Damas de Blanco z Kuby, e, rôzni členovia demokratickej opozície vo Venezuele a Asma Mahfuz tento parlament aj z tohto dôvodu vyzýva predstav, vysokého predstaviteľa, aby prijal všetky nevyhnutné opatrenia v rámci svojich kontaktov so zainteresovanými stranami, a teda krajinami, tak aby zabezpečil prepustenie a ukončenie perzekúcie výťazov Sacharovej ceny. Takisto e, dávame takýto požiadavku aj smerom na členské štáty EÚ a teda na, na tie vlády členských štátov, ktoré v rámci svojich bilaterálnych vzťahov sa budú snažiť e, tlmočiť hodnoty Európskej únie a obhajovať ľudské práva a takisto slobody. Dnes e, by mal byť deň sviatočný, tak aby sme si pripomenuli slobodu myslenia, ale napriek tomu, alebo opačne je to práve smutný deň a tu je prázdne kreslo, prázdne miesto, pretože v tom svete, v ktorom žijeme e, a chceme byť slobodní, nevždy sa to darí. My dúfame, že Ilham Toti e, bude prepustený a my e, obraciame sa vo svojich myšlienkach práve na neho, na jeho rodinných príslušníkov a mnohých ďalších, ktorí bohužiaľ sú väznení spolu s ním. Jeho dcéra, Juher Ilham, bola natoľko milá, že prišla sem a teraz jej dávam slovo. Assalamu alaikum. Nech je mier s vami. Chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a všetkým tým, ktorí to umožnili môjmu otcovi, že sa stal nositeľom Sacharovej ceny za slobodu myslenia. Vy ste zdôraznili nielen prácu môjho otca a poukázali na prenasledovanie, ktoré kvôli tomu utrpel, ale upozornili ste EÚ a ostatok sveta, na utrpenie vyše milióna Ujgurov, ktorí sú násilne zadržiavaní v koncentračných táboroch v ujgurskom regióne. Ďakujem vám, Rechmet. Je pre mňa cťou, že môžem byť dnes v Európskom parlamente a prebrať Sacharovovú cenu v mene môjho otca. Som vďačná za túto príležitosť, že môžem rozpovedať jeho príbeh, pretože on ho povedať nemôže. Aby som bola úprimná s vami, tak ja neviem, kde je môj otec dnes. V roku 2017 som ho videla naposledy, respektíve sme sa o ňom naposledy dozvedeli. V tom čase bol v prvej väznici Urumky. Od, nevidela som môjho otca odtedy, keď nás na pekinskom letisku v roku 2013 rozdelili. Boli sme na svojej ceste do in- Univerzity štátu Indiana, kam pozvali môjho učiteľa ako hostujúceho, prednášajúceho. Žiaľ, ale nikdy sa mu to nepodarilo tam dostať. V ten deň nás vytiahli z, e, z radu na bezpečnostnú previerku. Ja som mohla nastúpiť na, do lietadla a odísť do e, USA, alebo sa rozhodnúť zostať s mojim otcom. Otec trval na tom, aby som pokračoval v ceste, povedal mi, neplač, Nedovol, aby si mysleli, že ujgurské dievčatá sú slabé. Takže som išla a kvôli jeho podpore som dnes tu v Štrásburgu so všetkými s vami. Ale kým ja som pokračovala v ceste, jeho zaistili, zbili, vypočúvali a teraz je odsudený na doživetie ako na nejakom neznámom mieste. Nikdy sa nebude môcť vrátiť do Číny, a pravdepodobne sa už nikdy nestretnem s mojou rodinou, ktorá tam žije. Je ťažké veriť, že môj otec sa fyzicky podobá na toho človeka, ktorého som poznala ako dieťa. Ten človek, ktorý pracoval v pisa- na pi- pri písacom sto- stole v mojej spálni v pyžame a ktorý, ktorému som sa stiažovala, že je viacej na webovej stránke Ujgurov, ako sa venuje mne. A keď bol problém, vždy mal riešenie veril, že ak je problém, treba ho opraviť presne tak, ako dieru e, na látke, ktorú zaštopkáte. Myslel si, že nevyriešený problém vyústi do väčšieho probléma, takže prešiel so svojím laptopom do mojej izby a pracoval tam, kým ja som sedela na postele a robila si domácu úlohu. Týmto spôsobom sme boli spolu. Niekedy zabudol, ako neskoro je, úplne bol pohrúžený do práci až do 4. ráno ja by som sa zaspávala a prebudala sa na e, úder prstov od klávesnicu počítača. Vtedy som bola tínejdžerkou a nechápala som, prečo sa môj otec vzdal svojej dobrej kariéry a e, prečo, sa, e, prečo sa si zvolil cestu, ktorá ho priviedla do väzenia my sme zvykli chodiť na, e, na e, mesný trh, kde boli zvieratá zabijaté halalom a my sme e, si takto delili meso potom s ostatnými Ujgurmi, ktorí si to nemohli dovoliť. Kupovali sme túto halal stravu pre nich. Keď kúpil napríklad udrž- niekoho server, ktorý sa staral o našu webovú stránku Ujgur Bins. Nemali sme už peniaze na e, jahňacie, ale otec sa nebal toho, že budeme chudobní, pretože on venoval svoj život posilňovaniu mierového dialogu a pochopeniu medzi Hančíňanmi a Ujgurmi, ktorí žijú v západnej časti Číny. Pre neho bol problém jasný. Ujgurom odopierajú základné práva, právo veriť v to, v čo veríme, právo na bohoslužbu, ktorú chceme viesť, právo na to, aby sme si mysleli to, čo si chceme myslieť. Pre ňoho bolo riešenie jednoduché. Začať komunikovať s čínskou vládou e, na, v oblasti spolupráce s Ujgurmi mierovým, nenasilným, konštruktívnym spôsobom. Čínska vláda ale nemala záujem o rozhovory a o pracovaní na znižovaní napätia, ale a spolupracovať s vedcami ako môj otec, ujgurskými vedcami, s človekom, ktorý bol oddaný mierovému riešeniu a životu v harmonii. Namiesto toho ho označili za separatistu a zavreli ho na samotku. takto vlastne dali moc, ale tým, ktorých chcela čínska vláda kontrolovať. Dneska Ujgury v Číne nemajú slobodu, to viete. Nie sme slobodní na školách, vo verejnosti, ani doma, v súkromí. Môj otec, ako väčšina Ujgurov, je označovaný za násilného extrémistu, že je to choroba, ktorú treba vyliečiť a, mysle, a že majú mysel, ktorú treba prečistiť. Táto falošná nálepka extrémizmu znamená, že vyše milióna ľudí bolo e, zavretých koncentračných táboroch, mnohí Ujguri, kde sú Ujguri nutení vzdať sa svojho náboženstva, jazyka a kultúry, kde je rozšírená nutená práca a ľudia sú mučení, niektorí dokonca umreli. Nefungovala ale táto metóda v minulosti, nebude ani neskôr. Čína týchto ľudí alebo tieto miesta nazýva pre vychovacie tábory alebo miesta, ale ja to neakceptujem. Ani vy by ste nemali. Extrémizmus je ten názov, ktorý používa čínska vláda na to, aby roztrhla rodiny, aby kontrolovala a monitorovala každý pohyb Ujgurov vo Číne aj mimo Číny a je to zamienka na uväznenie mnohých nevinných do táborov. Dokonca aj doma vo Washingtone DC Mám veľmi často útoky na môj telefon alebo počítač. Ľudia sa ma pýtajú, či sa bojím. Áno, bojím sa. Niekedy sa zobudím zaliata studeným potom. Niekedy si robím starosti, že to, čo hovorím nahlas, ublíži mojej rodine, ktorá žije v Číne. Dokonca aj to, že tu dnes k vám dnes hovorím, ma znervozňuje. Myslím si, že aj otec sa bal. Ale keď identifikoval problém, prekonal svoj strach a začala pracovať na, liečení, na riešení bez ohľadu na to, čo to bude stať. Ja som tu dnes preto, lebo chcem podporiť svojho otca. Takže vás tu v tejto sále žiadam a všetkých tých, čo počúvajú. Vidíte problém v tom, ako čínska vláda zaobchádza s ujgurským, ujgurským ľudom. Ak to vidíte ako problematické, prosím, pracujte na riešení, pracujte zo svojho miesta a ovplyvňujte vývoj na adresu poslancov parlamentu. Využite zákony na to, aby sa brali e, čínsky úradníci vlády na zodpovednosť, podnikatelia. Nebuďte spolupáchateľmi čínskej vlády pri prenasledovaní Ujgurov, akademické kruhy. Pokračujte v svojom výskume, aby ste mohli odhaliť tieto e, zverstva zverstva mimovládky Pokračujte svojej dobrej práci a študenti, vzdelávajte sa a nikdy nezastaňte v svojej ceste hľadania pravdy a spravodlivosti. Toto nie je o boji proti Číne, toto je o ochrane ľudských práv. Osobitne chcem spomenúť študentov môjho otca, ktorí strávili roky vo väzení za jeho podporu a podporu jeho projektov. Títo hrdinskí ľudia, ako aj moji ujgurské sestry a bratia, nie sú sami. Karga, kazáci, Kyrgyzovia, Uzbeci tiež končia v koncentračných táboroch za to, že sú sami sebou. Ľudskoprávni obhajcovia a právnici sú vo väzeniach len preto, že ochraňujú práva iných ľudských bytostí. Tibetania, Hongkončania, čínsky kresťania bojujú za ochranu svojej identity a základných ľudských práv v duchu práce môjho otca, aby sme žili v svete rešpektu a pokopenia medzi rôznymi spoločenstvami. Chcem vás upozorniť aj na iných finalistov, tých ostatných, ktorí nezískali cenu, ale to, čo robia, si vyžaduje rovnakú, zaslúži rovnakú pozornosť. Tak vás prosím, aby ste sa zaoberali prácou tých, ktorí pracujú na zlepšení ženy v Kenii, v Afrike. Zamerajte sa na Brazíliu, Franco Schifren, Franco Schifren, Silvo de Santos, ktorých treba podporiť v ich práci na ochranu amazonského pracova, pralesa a na ochranu marginalizovaného domorodého obyvateľstva žijúceho v tomto regióne. Títo neuveriteľní ľudia potrebujú priestor na to, aby bolo počuť ich hlas a vašu okamžitú podporu. A na záver, i keď neviem, kde je môj otec, verím, že žije. Verím, že jeho duch je práve zachytený v Sacharovovej cene. Cti si otca, ktorý, sa, ktorý presťahoval svoj počítač do spálne, keď som ho potrebovala. A teraz ujgurský ľud potrebuje vás. Ďakujem. Pokračujeme v schôdzi. Pán poslanec Žambaský požiadal o slovo. Uvažajme, Pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť podľa článku 15, keďže, ako sa stalo aj včera, dvaja z mojich kolegov, pán Ertuk a pán Deli, boli urazení tým, čo som ja povedal. A chceli, aby som sa ospravedlniť. Nevadí, ak sa niekto cíti urazený, tak sa ospravedlním. Som Bulhár. Moje korenie sú v Severnom Macedónsku, dokonca v Turecku. A ja ne, ja by som nebol urazený, keby ste ma nazvali Bulharom zo Severného Macedónska, ale keď sa kolegovia cítia ospravedlním, tak sa ospravedlňujem. Ale nie je ospravedlnenie toho, ako sa schváril tento škandálny balík o mobilite. Hovorilo sa o nákladiach, čo znečisťujú ovzdušie psiedu do socialisty. Dávate prácu Rusku a Turecku ja myslím, že za to chceme tiež ospravedlnenie. Ďakujem. Budeme pokračovať v schôdzi. Samozrejme, máme druhé kolo voľby Európskeho ombudsmana. Pán poslanec Dali, nech sa páči. Merci, monsieur le président Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem len e, opraviť. Môžete súhlasiť, že nes... Môže, máte právo nesúhlasiť s balíkom mobility, e, čo, ktorý nezodpovedá jasne vašej pozícii, ale ako predseda komisie dopravy v tomto parlamente s kolegom z Teruk. Ja nebudem tolerovať vaše slova na adresu môjho pôvodu z dvoch dôvodov. Poprvé, že ste nechali rasistický odkaz a po druhé, že ja sa nenechám nikdy ponižiť, vždy budem stáť, vždy sa postavím za to, aby sa takéto slova nepovažovali za niečo banálne v tomto parlamente. Ďakujem. Ďakujem pekne pani predsednička Dali. Prejdeme k voľbe ombudsmana, druhé kolo. V zmysle e, článku 231 rokovacieho poriadku spravíme si hneď testovacie hlasovanie, aby sme sa uistili, samozrejme vidím, že rokovacia sala je plná, ale treba to spraviť e, v zmysle rokovacieho poriadku, tak aby sme e, signalizovali aj prítomnosť, e, nakoľko potrebujeme kvalifikovanú, kvalifikovanú prítomnosť. Takže ohlasujem kandidatúru páňa Nilsena Muznica, teda jeho kandidatúra bola siahnutá, tým pádom kandidáti Giuseppe Fortunato, Julia Lafranc, Emily O'Reilly a Cecilia Wikström. Spravíme si testovacie hlasovanie. Hlasujte, prosím. La votazione è chiusa. Končím hlasovanie. A samozrejme, e, máme tu na plnú e, sálu, takže je nevyhnutné kvórum, nevyhnutná účasť pre túto voľbu. Pripomínam, že budeme hlasovať v tajnom hlasovaní v zmysle 231 odsek 6 rokovacieho poriadku na to, aby prešiel tento kandidát, musí získať väčšinu hlasov. Do, ako platné hlasy sa nepovažujú tie zdržania sa. A v zmysle 231 odsek 7, skôr ako oznámim pokračovanie zasadnutia, budem musieť spraviť teda verifikáciu, či je tu potrebný počet poslancov prítomný. Hlasovanie sme uzavreli toto testovacie, je tu dostatočný počet prítomných poslancov a tým pádom môžeme prejsť eh, k hlasovaniu. Budeme hlasovať elektronicky a dostali ste k tomuto pokyny. Je to rovnaký postup, akým sme teda postupovali aj včera. Vy vyjadríte svoju preferenciu tým, že stlačíte tlačidlo len jedenkrát. Eh, sme pripravení, hlasujte prosím. Tutti hanno votato? Všetci hlasovali. Končím hlasovanie. Počet hlasujúcich 694. Zdržali sa 56. Odovzdané hlasy 638 absolútna väčšina 320. Nasledovné výsledky O'Reilly 291, Lafranc 251, Fortunato 58, 38 Wikström. A tým pádom nikto nezískal dostatočný počet hlasov na to, aby bol zvolený. Takže vo chvíli, kedy nikto z kandidátov nezískal väčšinu, potrebnú väčšinu, musíme teraz e, pristúpiť k tretiemu hlasovaniu. Medzi prvými dvoma kandidátmi sa rozhodne. A síce pani O'Reilly a pani LaFranc diamo tempo per caricare i nomi nei nostri computer. Dáme čas na to, aby boli tieto mená dané do systému, elektronického systému, do počítačov. Ecco, siamo pronti. Sme pripravení. Lafranc O'Reilly, o nich budeme hlasovať. Hlasujte, prosím. La votazione è chiusa. Koniec hlasovania. Hanno ottenuto voti. Allora, i membri votanti. Se... Hlasovalo 694 prázdne, asi odovzdané 94, odovzdané plnohodnotné, teda právoplatné 600, 280 eh, Frank, 340 niečo eh, O'Reilly. Quindi sulla base... 320. Pardon. Čiže na základe tretieho kola hlasovania vyhlasujem pani Emily O'Reilly eh, zvolenú za ombudsmanku a gratulujem jej k voľbe na základe výsledku hlasovania. Chcem informovať, že budeme pristupovať k podpisu ohľadom rozhodnutia parlamentu, pokiaľ ide o voľbu ombudsmanky, ombudsmana. Komisár Hogan požiadal o slovo. Nech sa páči. Uh, Vážený pán predseda, vážená pani O'Reilly, ja by som z celého srdca vám chcel poblahoželať k zvoleniu do funkcie je to naozaj veľký, veľmi silný prejav dôvery Európskeho parlamentu a uznanie vašej vynikajúcej práce za posledné roky. Ombudsmanka sa stala významným pilierom eh, inštitucionálnej architektúry EÚ od prvých volieb v roku 95 e, úlohou ombudsmana je facilitovať a robiť mediáciu medzi občanmi a administratívou a táto práca si vyžaduje, si zaslúži našu podporu. Za posledné roky sme spolupracovali v komisii na tom, aby jej inštitúcie boli lepšie, transparentnejšie, efektívnejšie. Príliš málo ľudí si to uvedomuje, ale len 5 prípadov skončilo tým, že bola zistená zlá správa a viac ako 80 prípadov komisia počúvala odporúčania ombudsmana. To je konštruktívny duch a konštruktívny vzťah inštitúcií a ombudsmana v každodennej práci. To je toho dôkazom. Komisia bude naďalej konštruktívnym partnerom s otvorenou myslou a ako predtým budeme riešiť vaše návrhy na zlepšenie riešenia odporúčania. Všetko v konštruktívnom duchu. Spoločným cieľom je nájsť riešenia, ktoré spájajú záujmy verejnosti a záujmy spoluobčanov. Ombudsmanka a komisia majú spoločný záujem e, vyslať signál, že sa staráme o ľudí, riešime ich problémy. Takže, pani O'Reilly, ešte raz mi dovolte poprieť vám veľa úspechov do vášho nového mandátu a za komisiu a za seba osobne sa teším na našu budúcu spoluprácu. Ďakujem pekne pánovi komisárovi a samozrejme želáme veľa úspechov novej európskej ombudsmanke. Teraz budeme pokračovať v hlasovaní a budeme hlasovať o finančnej disciplíne rozpočtového e, roku 2021 a flexibilite medzi až do roku 2020. Správa linz. menovité hlasovanie začína. Končím hlasovanie. Prijaté. Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Teraz správa Carmen Avram o, o dohode o partnerstve v odvety udržateľného rybárstva medzi EÚ a Gambiou a jej vykonávacieho protokolu. Tiež bude jednomenovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválené, prijaté. Teraz prejdeme k námietke podľa článku 112. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. schválená. Teraz je to účtovná závierka Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový rok 2017. Kto je za? Prosím, keby ste zdvihli ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak e, účtovná uzavierka je prijatá. Teraz správa o štyroch, piatich frakcií. Týka sa to LGBTI, verejná diskriminácia a nenávisné prejavy namierené voči LGBTI, ako aj zóny bez osôb LGBTI. Najprv hlasujeme odseku 3 menovite. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Angenomen. Schválené. Odsek 4 v dvoch častiach. Prvá časť, prosím rukou, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť, menovité. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. E, skonč, e, prijaté ocek 6, pozmeňujúci 11, menovité hlasovanie. Začíname hlasovať. Končím hlasovanie. E, schválené. A teraz odsek 8, pozmenujúci návrh 2. Menovité hlasovanie začíname. Končím. Schválené. Teraz odsek 12, pozmenujúci návrh 3, menovité hlasovanie. E, začíname. Končím. Prijaté. A teraz odsek 12, pozmenujúci návrh 3, pardon, pozmenujúci návrh 4, menovité hlasovanie. Končím. zamietnuté. Odsek 15 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa. Prijaté druhá časť za. Proti. Proti. Zdržal sa. Prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 8 za proti, zdržal sa, schválené. Odsek 20, pôvodný text, menovité hlasovanie. E, začíname. Končím. Schválené. Odsek 23, pozmeňujúci návrh 12, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Schválené. Teraz pozmeňujúci návrh 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmeňujúci návrh 6 za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz mm, odvolávka 16, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otvárame e, hlasovanie. Teda citácia 16, pôvodný text. Začíname. Končím. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 9. Menovité hlasovanie. Začíname. Končíme. Prijaté. Teraz odôvodnenie D za proti držal sa schválené. Odôvodnenie N, pozmenujúci návrh jednak, to je menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené odôvodnenie O, pozmenujúci návrh 10, menovité hlasovanie. Kto je, e, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 14. Za. Proti. Zdržal sa. Schválené odvodnenie P, pozmenujúci návrh 7. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz e, hlasovanie o celom uznesení ako celku. Začíname. Končím. Uznesenie je hlasom za hlasmi 463 schválené. Teraz sa dostávame k slovu sa, e, o slovo sa hlasí k rokovaciemu poriadku 1. Nezabudli sme hlasovať o celkovom pôvodnom texte úvodného ustanovenia P. E, menovitým hlasovaním? Nie, ale text predtým sme prijali, preto toto hlasovanie odpadlo. Teraz uznesenie o BEPS 2.0, spravodlivé zdaňovanie v digitalizovanom a globalizovanom hospodárstve. A ideme hlasovať o pozmenujúcom návrhu 1 menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Prijaté. Odsek 4, menovité hlasovanie, začíname. Končím. Prijaté. Pozmenujúci návrh 11. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? E, zamietnuté. Odsek 9. E, Prvá časa za, proti? Zdržal sa? Schválené Druhá časť, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Schválená. Pozmenujúci návrh 8 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci, odsek 12, pozmeňujúci návrh 5D, menovité hlasovanie, kto je za? Začíname teda menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté. Tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 12, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 13 ruk, e, ručne za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 9 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnuté. Odsek 23, pôvodný text, menovité hlasovanie za. Pardon, začíname hlasovanie. Končím. Schválené. Pozmeňujúci návrh 2. Začíname. Končím. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 14, menovité hlasovanie začíname. Končím. Zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za proti, zdržal sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ocek 34, pôvodný text za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie, začíname. Končím. Schválené. Pozmeňujúci návrh 6, menovité hlasovanie, začíname. Končím. Zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie, začíname. Končím. Schválené. Pozmenujúci návrh 7, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Zamietnuté. Pôvodný text, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Prijaté. Odsek 41, hla, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Schválené. Teraz pozmenujúci návrh 15 za. Proti? Zdržal sa? Schválené. Poz- odsek 42, úplne jasné. Odsek 42, pôvodný text, prvá časť. Menovité hlasovanie začíname. Končím. Prijaté druhá časť, menovité schvalovanie. Začíname. Končím. Schválené. Odsek 43, menovité hlasovanie. Začíname. Končím. Schválené. Odôvodnenie, e, odôvodnenie pozmeňujúci 4, menovité začíname, končím. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 16 za. Rukou hlasujeme proti. Zdržala sa zamietnuté. Pozmeňujúci 17 za. Proti. Zdržali sa. Pozmenujúci návrh 10, dve časti. Pr- prvá časť menovite začíname. Končím. Zamietnuté druhá časť. Začíname menovité hlasovanie. Končím. Zamietnuté pôvodný text, menovité hlasovanie začíname. Končím. Schválené. Teraz budeme hlasovať o celom texte. Začíname. Končím hlasovanie. Schválené. Teraz prejdeme k správe Právny štát na Malte po najnovších odhadleniach v súvislosti s vraždou Dafne Karuan Kalicia. Od sek 8, menovité hlasovanie začíname. Končím. Schválené Pozmeňujúci návrh 1 za. Proti. Zdržal sa prijaté. Odôvodnenie B v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržal sa prijaté. Druhá časť za, proti